rozkázať na určité časti a ešte raz to zopakujem. OK? OK, OK. It's yours. Ah, yes. Please take it. Je toto vaše? Je toto. Takže prosím, aby ste si sa pozreli na váš hlasovací hároch. Sú to prvé tri štyri strany. Je to vlastne opätovné, opätovné vnesenie tých položiek, ktoré rada vyčiarkla. Ideme teda hlasovať amblok, ktoré je za e, uplatnenie týchto čiastok, tých, tých objemov prostriedkov. To bolo hlasovanie za, teraz proti Zdržal sa niekto? Ďakujem pekne, jednohlasne. Schválené. Teraz pozmeňovacie návrhy. Päť, osem, dva, dva. Kto je za tento pozmeňovací návrh? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Kto sa zdržal? Nikto. 565, kto je za, proti, zdržali sa. Päť, osem, šesť, šesť, to je za, proti. To sa zdržal, schválené. Teraz ústny pozmeňovací návrh kolegu Peleta. Nech sa páči, máte slovo. Um, uh, thanks um, very much, uh, Chairman. Um, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Máme tu takú jednu zmenu v poznámke. Ja to prečítam, je to len jedna veta. A znie nasledovne podporiť vytváranie programov regionálnych a lokálnych kanálov cez, e, teda v hraničných regiónoch. A ja by som chcel, aby všetci naši kolegovia podporili e, takéto znenie tejto poznámky aj z iných skupín. Ďakujem. Rozumel každý? Má niekto niečo proti? Ak nie, hlasujeme. Za ústny pozmeňujúci návrh pána Beleta, kto je za? Proti? Piati proti, zvyšok za. 5856. To je to isté. 5867. Spravodajca Grins, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Ústny pozmeňací návrh. Papalikulau a Skúria. Prosím, kto chce vysvetliť? Prosím. Pán Skúria. Nie je tu? Takže nie je tu eh, pán Papa Nikolau a práve ide. Eh, pán Skúria, môžete eh, to urobiť vy, nemáme čas. Takže Giorgio, prečítaj, čo chceš povedať. Eh, Mali sme uh, ústny pozmeňací návrh a, a finálny text uh, tieto prostriedky sú určené na financovanie e, výmeny informácií medzi oficiálnymi kontaktnými bodmi e, v členských e, štátoch týkajúcich sa nelegálnych prevážaní alebo krádeží historických objektov alebo pamiatok, respektíve poškodzovania kultúrnej infraštruktúry. Read it, please. Prosím, prečítajte to. Dohodnúť sa medzi kontaktnými bodmi na opatreniach na boj proti nelegálnemu prevážaniu a krádežiam kultúrnych objektov a, a, a posilniť komunikáciu medzi susednými krajinami. To znamená, paragrafy 4 a 6 by mohli byť kombinované nasledovne. Kontaktné body sa môžu zhodnúť na opatreniach na boji proti pašovaniu a krádežiam kultúrnych objektov a jeden z týchto kultúrnych bodov na základe spoločnej dohody medzi členskými štátmi by mal kontaktovať eh, aj kontaktné body v susedných stredomorských krajinách, ktoré susedia z EÚ. Otázku mám, pán Skúria. Georgios. A to prezúske je trošku ťažké. Ide o aktuálne e, kráťaže, alebo také, alebo ide o, o určité e, krádeže, ktoré sú, e, ktoré sú z minulosti. Mohli by ste vysvetliť, co to znamená krádež? Je to skutočný, skutočná krádež, alebo ide o niečo, čo čo mohlo e, nastať v minulosti pred stoma rokmi. By... Mohol by si vysvetliť, čo myslíš pod pojmom krádež? Áno, určite, pani predsednička. i archiokapilia, Krádež artefaktov je medzinárodným fenoménom v našej krajine, ktorý je potrebné riešiť priamo. Ide o medzinárodný zločin, organizovaný zločin par excellence a preto mu musíme čeliť. V krajinách Stredomoria e, sa vyskytuje táto forma trestných činov preto, lebo mm, hodnota tých tovarov je mimoriadne vysoká, niekedy nedoceniteľná a existujú tu určité otázky súvisiace s kompetenciou a úlohou Interpolu. A toto je práve dôvod, prečo sme e, predložili tento ústny pozmeňovací návrh. Tento ústny pozmeňovací návrh nehovorí o ničom inom, než o spoločných krokoch, ktoré budú príjmané pri boji proti takýmto krádežiam. A krádežiam, ktoré prebiehajú teraz. To nie je starý fenomén. Takže ide o súčasné krádeže, nejde o minulosť. Áno, hovorí predsednička. Buďme v tomto opatrní a presní. A, e, takže e nejde o staré pergameny alebo oltáriky a tak ďalej, e, ktoré sa nenašli a už toho e, sa hľadajú. Takže e, vieme, o čo ide, takže kto je za? Tento pozmeňovací návrh, kto je za? Násti, myslím. Ešte raz. Aha. Only 12 PPE, yeah. please. Yeah. Only 12 PPE. 12 Who is against? Kto je proti? To boli 12 za EPP. <coughs> Jedenáct? Dvanáct, tak dvanáctim. Týmto je to zamietnuté. Dvanáct. Dvanáctim to znamená <laughs> zamietnuté. Teraz 5, 8. 5, 8, 5, 7. Kto je za? Okay. Who's against? Kto je proti? Okay. 11. 11 to? 11 against. 11 against and 12 in favor. It's adopted. 12 voči, eh, proti 11 je to schválené. Eh, ďalej je to 5858. 58. To je za, proti. Schválené. 5848. Fises Excela. Dobre, to vypúšťame. Tým pádom vypúšťame 5840 aj spravodajcu Milan Mon 5855. Kto je za? Kto je proti? Trinásť k siedmým schválené ústny pozmeňovací návrh Milan Mon a Xela Fizas. Kto sa toho zhostí? E, ďakujem, pani predsednička. Toto je veľmi krátke a jednoduché e, e, krátky a jednoduchý ústny pozmeňovací návrh. Určite to nevyvolá nejakú kontroverznú reakciu. Nemení sa, tam, nemení sa text, len sa vlastne mení e, číslo roku pri zmienke o Santiago Compostelo. Čo vlastne chcete? My sme e, vlastne my, sme len, e, my len vlastne vypušťame tú zmienku o Santiago Compostelo, aby sme sa vyhli zbytočným nedorozumeniam. Helga Trippel? Musím povedať, že som mm, pomerne skeptická, pokiaľ sa vypustí e, tá zmienka o Santiago Compostela, tak e, mm, trošku sa veci zahmlievajú. Moja e, skepsa vypustením tohto slova ostáva nezmenená a nebudem to podporovať. Takže poďme hlasovať za. proti. 13 k 4, 5, 6. Schválené. 5, 8, 4, 5, manesko. To je za. Proti. Väčšina bola za. 5846. Kto je za? Musíme hlasovať? Spravodajca 5824, kto je za? Dobre, proti? Schválené. 5839, Bady aj Kučet. Schválené. 5825 spravodajca za. Ja, eh, ja, ja by som eh, bol rád, keby ste pri hlasovaní oslovila aj tých, eh, tých ktorí sa zdržali. Som to, pôsobím to už 10 rokov a vždy v rámci hlasovania je ponuka aj zdržali sa. Ja by som sa občas rád aj vyjadril v zmysle zdržal sa. Takže 5825, kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Nikto. 5, 8, 4, 3. 5, osem, štyri, tri, Lokegard. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 5817, spravodajca. Peza, za, proti. Zdržali sa. Schválené. 5842 vypúšťame. 5820, spravodajca. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Ďalšie sa vypúšťa a ďalšie sa vypúšťa 5841 Lockergard. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 5827 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 5818 za? Prepačte, 5828. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené 5818. Spravodajca za, proti, zdržali sa schválené ústne, ústne pozmeňujúci návrh Milana Mona. Ďakujem pekne. Tu sme e, jednoducho chceli zahrnúť Kanadu do poznámky. Ide o posilnenie možností štúdova, štúdií v zahraničí vrátane Kanady. O to ide. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 5, 8, 2, 3. Za. Proti zdržali sa, schválené. 5862. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 5837. Maria, vy ste to stiahli. 37 a 60 ste stiahli však. Výborne. Teraz prejdeme na ústny, ústny pozmeňovací návrh. Takže už všetko urobené. Fajn. Takže to bolo prvé hlasovanie. Bolo to e, tak, také bolo to poprvýkrát, poprvýkrát pre mnohých a prechádzam do Nemčiny, bolo mi povedané, že môžem. Takže podľa programu. A predsa ešte nie, môžeme sa posunúť ďalej. Máme teda bod programu číslo 7. To je stanovisko tohto výboru k rozpočtu 2010. Máte text, kde je v dispozícii. No a e, Helga Trippel, spravodajkyňa e, nám e, to približí. Pri tejto, v rámci tejto krátkej správy ide o to, že vlastne my chceme smerom na rozpočtový výbor vyjadriť našu politickú líniu, ako my vyhodnocujeme situáciu. Ten prvý bod e, sa týka toho, že, e, že všetky e, sumy, ktorá, ktoré, ktoré komisia krátila v oblasti medikultúry a tak ďalej, nie, nie sme ochotní príjmať, ide teda médium, kultúra, občianstvo, vzdelávanie a komunikácia a chceme, aby tie sumy opäť boli prezentované v návrhu rozpočtu tak, ako pôvodne navrhla komisia. No a je nám veľmi e, ľúto, že v rámci okruhu 3B rozpočtu, kde je tak či onak málo peniazí, že dochádza k ďalšiemu kráteniu pretože tu ide o ak- podporu, aktiv- podporu aktivít EO, ktoré priamo ovplyvňujú občanov. No a pre, e, myslíme si, že e, vo svetle veľmi nízkej účastní na voľbách do Európskeho parlamentu takýto krok je veľmi nerozumný, pretože e, tento. pretože tým, tým, týmto potlačame zviditeľnenie EÚ. Tretí bod, to je otázka, ktorú budeme preberať aj s komisárkou Wallström. A ide o otázku komunikácie e, e, smerom na občanov zo strany Rady, parlamentu a komisie. E, je skutočne neuspokojivá situácia, musíme tam viac urobiť, musíme sa prezentovať tak, aby sme boli identifikovateľní a aby bolo jasné, o čo ide e, tej demokracii na národnej úrovni a tej nadnárodnej úrovni, že skutočne nejde o akési e, Spojené štáty európske, e, aký prínos má európsky projekt pre občanov, prečo stojí za to sa podieľať na tom európskom projekte. A skutočne toto E, sa všetko skrýva pod hlavičkou komunikačnej politiky a e, chceme e, skutočne dostať veľmi podrobné informácie o tom, aké má komunikačné zámery komisia v ďalších rokoch. Bod číslo 4 ide o program PRINCE. Tam sa tiež skrývajú určité objemy určené na komunikačnú politiku. Chceme mať jasno v tom, ako sa bude nakladať s týmito prostriedkami, na čo sa použijú, v akých objemoch. Skutočne ide o to, aby komisia predkladala veci, ktoré sú zaujímavé pre občanov. Bod číslo 5. Ide o spoluprácu eh, medzi EÚ a Spojenými štátmi a Kanadou a Milan Mon vo svojom vystúpení na to poukázal skutočne treba sa venovať problematike transatlantickej spolupráce. A posledný bod e, ide o viacročný program, ktorý e, začne platiť od roku 2011, aby audiovizuálna politika, e, mediálna politika Eh, bola podchytená. Nestačí len eh, literatúre a v publicistickej tvorbe prezentovať históriu eh, Európe a smerovanie Európy. My potrebujeme mať skutočne aj audiovizuálnu audio, podobu. Máme niekoľko veľmi úspešných projektov, na ktorých sa podielajú filmoví tvorcovia Ide o spoločné projekty a to sa všetko skrýva v rámci toho šiestého bodu. A s radosťou konštatujeme, že to, čo komisia vypracovala počas posledných rokov, sa veľmi osvedčilo a chceme v tom pokračovať. Dobre. Súhlasím s tým, čo povedala pani Trupelová. Eh, je to evidentné. Ja mám jeden komentár k bodu 3. Týka sa to skôr znenia. Prečítam vám ten ocek zo španielčiny. Je znepokojená s tým, že na voľbách sa zúčastnilo tak málo voličov. Je to akýsi uh, uh, akási vytačka, pretože uh, pri každých európskych voľbách je čoraz menej vodičov. A my by sme, voličov a preto by sme nemali uh, dávať dôvod pred príčinu. Mali by sme povedať, sme znepokojení s tým, že postupne sa znižuje účasť občanov na voľbách. V roku 1979, keď boli prvé voľby, až do posledných volieb sme strátili 20 voličov, čiže ide tu len o otázku znenia. Vy máte na mysli vlastne to, že by to mohlo byť nejako lepšie, úprimnejšie vyjadrené. Kto ďalší sa chce vyjadriť e, k tejto téme? Nik? Takže odovzdám slovo komisii. Um, if I'm sorry, Pán Erikie. Oui, um, merci beaucoup. Ďakujem za tieto pozmeňovacie návrhy, ktoré boli odhlasované k rozpočtu a k tomuto návrhu stanoviska. Ja som z riaditeľ, riaditeľstva pre školstvo a vzdelávanie a kultúru, e, takže patrím pod titul 15. E, súhlasíme s týmito pozmeňovacími návrhmi a musíme povedať, že sme veľmi spokojní s tým, že výbor pre e, kultúru e, nastavil znova tú rovnováhu ohľadom rozpočtu. Ide tu aj o výkonné agentúry a takisto e, súhlasíme s tým, že budeme mať ďalší rozpočet pre dodatočný rozpočet pre všetky transakcie. Čo sa týka pilotných projektov o kultúrnom dedičstve, tu ide o pilotné projekty, o ktorých musíme diskutovať s našimi kolegami, ktorí sú poverení justíciou. E, myslím si, že už podobné akcie e, prebiehajú, ale nepoznáme túto oblasť dobre, takže musíme s nimi diskutovať pri zavádzaní realizácií. Sme však veľmi spokojní s tým, ako prebehlo hlasovanie a takisto ďakujeme za podporu. Mikrofón. Ďakujem pani predsednička. Čo sa týka uh, rozpočtu pre komunikácie, uh, ďakujeme za tie dodatočné peniaze, ktoré eh, sme dostali, aby sme mohli podporiť našu politiku v komunikácii naša komisárka pani Valstromová sem príde, aby s vami diskutovala, čo e, sa urobilo v politike komunikácie a takisto aj náš e, generálny riaditeľ naozaj chce prísť k vám na ďalšie stretnutia, aby hĺbkovo s vami diskutoval, ako prehlbiť spoluprácu v oblasti politiky e, komunikácie a takisto aj e, rád odpovie na otázky, ktoré máte e, ohľadom niektorých bodov v rozpočte. Ďakujem. Ďakujem. Chce ešte vystúpiť niekto z komisie? Nie? Chce niekto z kolegov položiť otázku komisie? Nie. Teraz, teraz musím povedať, eh, že sme si že si predstavíme pozmaňovacie návrhy pre te, toto stanovisko. Bod 7. Takže môžete predstaviť eh, alebo predložiť návrhy do eh, budúceho týždňa, do 10. septembra. Mariana to už oznámila. Ak si myslíte, že vylepšíte tento re, eh, text, tak urobte to do 11. septembra do 12. hodiny. Môžete to predložiť na náš sekretariát. No a hlasovať budeme o tomto na našej ďalšej schôdzi 5. a 6. oktobra. My sme teraz uzavreli bod 7. Pani komisárka Valstromová tu ešte nie je. Hovorili sme rýchlejšie a pracovali sme rýchlejšie, ako som, som predpokladala, ale dúfame, že príde skôr. Zatiaľ by sme mohli prejsť na bod 9 počkáme na komisárku Valstromove. Máme tu schválenie rozhodnutí koordinátorov zo včerajška. E, dostanete tieto informácie e-mailom večer. Neviem, či ste sa už pozreli do pošty, ale radím vám, keď máme dvojdňové stretnutie, tak prečítajte si vašu poštu každý deň, aby ste videli, ako dopadli rozhodnutia koordinárov. E, vidím, že je tu problém medzi zelenými a medzi GUE, preto čo sa týka rozdelenia stanoviska, teda pridelenia stanoviska, kto chce k tomu vystúpiť. Nech sa páči, pán poslanec, pani poslankyňa. Myslím si, že ste hovorili príliš rýchlo, pretože včera sme hovorili, že by sme chceli uh, trocha času uh, ohľadom pridelenia tejto správy, aby sme mohli o tom diskutovať, aby sme vám potom mohli dať odpoveď, kto um, vlastne sa bude zaoberať, kto bude poverený touto správou. Ďakujem. Áno, my sme to pochopili, že sa dohodnete, ale vedeli sme to, že, že sa dohodnete ide o trval udržateľný rozvoj. Bude to stanovisko a e, v pondelok nám poviete, kto sa tým bude zaoberať, či zelený alebo e, GUE. Ale to nám nezabraňuje, aby sme prijali zápisnicu zo včera. Je mi to ľúto, že ste si to neprečítali, ale možno vaši spolupracovníci si to prečítali. Som si, istý, že, som si istá, že tu nebudú nejaké skryté problémy. Uh, Hm, pán Martin, máte nejaké pripomienky? Len stručne. Podľa mňa je veľmi dobrá vec to, ako ste zareagovali včera, ďakujem vám, ale právny servis mi odporúčil, aby som povedal, že nezapísaný sa nebudú zúčastňovať e, týchto rozhodnutí. Bez pochyby budeme proti tomu protestovať a dúfam, že nebudeme môcť, musieť použiť právnu procedúru. Túto otázku treba najprv rozriešiť, pretože ako nezaradení potom sme predmetom diskriminácie. Ja vám môžem len povedať, že podľa našich nariadení a predpisov Počúvajte, prosím, je to dôležité. Pán Martin povedal, že včera sme rozhodli, že v súvislosti s, našim, uh, s našimi pravidlami nezapísaní alebo teda nezaradení poslanci nebudú mať koordinátora, pretože nepatria k žiadnej politickej skupine a iba politická skupina môže menovať koordinátora. No a podľa našich úprav e, my sme dovolili pánovi Martinovi, aby bol ako pozorovateľ na e, prvom zasadnutí. A rada by som e, o tejto otázke hovorila na budúcej schôdzi, teda na konferencii predsedov výborov, pretože na tejto konferencii predsedám. A je to, bude to urgentný bod na programe dňa a budeme sa snažiť rozriešiť túto otázku. Pán Martin už oznámil, že ak veci e, sa budú odohrávať tak, ako stanovujú naše pravidlá, tak pôjdeme až na súdny dvor a napadneme toto rozhodnutie a všetky rozhodnutia, ktoré sa urobili doteraz, nebudú platné. V každom prípade e, potom rozhodnutia budú príjmané väčšinou. Nemyslíme, že by sme sa mali ohľadom toho obávať a um, väčšinou sme, e, sa, sa tu vieme všetci dohodnúť, nevyrábame problémy, ale my všetci Eh, si, to, si počkáme na to rozhodnutie s chladnou hlavou, rozhodnutie teda predsedov výborov a keď sa nakoniec príjmu rozhodnutia, budeme ich akceptovať. A potom tie rozhodnutia, ktoré boli zrušené, budú potvrdené. Čakáme na pani Valstromovu a chcem sa spýtať, či máte niečo do bodu 10 rôzne Áno, ale pán Martin, už nehovorte o tej veci, už sme to vyriešili. Máte nejakú inú otázku, do budú rôzne? Pani Oneba. No, jasne. Ďakujem. Týka sa toho rozhodnutia koordinátorov. Môžeme to odložiť, pretože ešte stále vediem diskusie s ostatnými koordinátormi o správach, takže bolo by možné e, odložiť schválenie? Ďakujem. Chce ešte niekto povedať niečo k tejto téme? Ja, ja. we Okay. Also wir werden die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 dostali uh, túto požiadavku od pani Jonebo. Rozhodnutie z, z dneška sa, o tom sa bude hovoriť v oktobri, ale ja by som chcela pracovať v rovnakom smere rozhodnutia, ako sme ho prijali včera, pretože ináč to bude zablokované. Ale budeme o tom hovoriť 5. a 6. oktobra na našich ďalších schôdzach. Yeah, okay. Uh, Hannibal, uh, Pani Hannibal, um, netýka sa to len nominácie správ, ale my taktiež musíme nominovať členov rozličných e, žiry, takže e, je to urgentné. Môžeme vás um, požiadať, aby ste e, túto koordináciu urobili do konca tohto stretnutia? Maria, chce niečo povedať? Ďakujem, pani predsednička. Áno, um, myslím si, že je v poriadku, keď začneme um, a pracovať tak, ako tu bolo navrhnuté a na stretnutí koordinátorov ste ale povedali, a ja teraz nehovorím uh, sama za seba, uh, dokonca mám to aj dokument. Vy ste povedali, že uh, musíme uh, niektoré veci schváliť, ale bohužiaľ niektoré veci, ktoré by mali byť predmetom schválenia, sú tak čerstvé, že niektorí členové výboru nemali času si ich prečítať. Takže e, bolo by vhodné, aby si všetci pozreli svoje e-mailové schránky, aby si prečítali všetko, čo dostali. E, jednoducho dajte nám trošku viac času, aby sme si tieto veci prečítali a potom, aby ste nás e, žiadali, aby sme sa k nim vyjadrili. yeah. end of today. So, we have gestern Abend eigentlich in den meisten Bereichen. Takže e, vo väčšine oblasti sme nemali žiadne problémy. A ja by som chcela znova zdôraziť, pani Hannibal, povedzte nám, ktoré otázky Eh, máme byť znova otvorené, o ktorých otázkach máme znova diskutovať, pretože všetk, o všetkých ostatných rozhodnutiach musíme hlasovať dnes. Sú to urgentné body. Podľa vás, ktoré body um, treba diskutovať? Bez pochyby ide o predelovanie správy. Uh, nominácie sú v poriadku. Ktorých správ? E, nemôžeme ro- e, začať túto vec, čo sme robili včera večer, robiť znova. Povedz mi, ktoré e, Týka sa to legislatívnej správy o dobrovoľníctve a e, vypadol mikrofón, bohužiaľ a potom sa to týka stanoviska o sexuálnom zneužívaní a detskej pornografii. To znamená, ide o jednu vec, e, e voči ktoré namietate, pokiaľ ide o rozhodnutie zo včerajška. Týka sa to správy o sexuálnom zneužívaní správy. To znamená, tá správa o dobrovoľníctve o tu nejde. Tá príde v októbri. Takže vy namietate voči jednej veci, jednej jedinej. Môžeme vylúčiť túto správu číslo 9. Bolo, bola to devina, áno, 9 dáme ju bokom a budeme hlasovať o všetkých ostatných. Môžeme to urobiť? A, a vy, nech sa páči. 9.11, pretože e, Zelený a Linka ešte nevedia, ktorí, to budú, ktorí zoberú túto správu. Takže ešte raz. Je to 9 a 11, ktorú odkladáme, dávame na stranu a budeme od nich hlasovať v októbri. Je to možné? A O zvyšku hlasujeme. Pán Skuria. Ďakujem. Ja sa nazdávam, že keď chceme hovoriť o dnešnom dni, aj o, o bode 9 a 11, ak máme istý priestor na schôzi, možno by sme sa mohli porozprávať s kolegami a takto rozriešiť tento problém. Neviem, mm, mohli by sme to uzavrieť tak, a e, neposlať to potom na október, neodložiť to na október. To by bola užitočná práca výboru. Ja by som chcel povedať uh, niečo k inému bodu. Pani pak e, nehnevajte sa na mňa. Myslím si, že ste ma zle pochopili. Ja som sa chcel len poradiť. Uh, vy ako prvá musíte brániť svoje práva. Ide o prístup poslancov, europoslancov k informácii. Toto je podstatne dôležitá vec. No a sme v bode 10. Ja sa nehnevám. Ja by som chcel dosiahnuť nejaké konsenzuálne riešenie ale e, je to dôležité, aby som vedel, ako to je v prípade iných kolegov, tie časové rozostupy nevždy sú pochopiteľné a preto v konštruktívnom duchu v rámci prijímania demokratických rozhodnutia vám sa chcem spýtať, či sme v tom bode 8. Predsedkňa, keby ste dávali pozor, to všetko musí byť, musí pevne sedieť a pevne pasovať do toho právneho rámca. Teraz sme v bode 9. Môžete to znamená, že sa musíme dohodnúť na zápisnici ja som nikdy nemala problémy s takouto zápisnicou. Tak e, na, príjmeme návrh pána Skúriu, pani Valstrom tu ešte stále nie je. Chcete teda diskutovať? Nech sa páči. Áno, čo sa týka bodu 9, e, som chcela povedať, že váš návrh je dobrý, čiže prijať zápisnicu bez tých bodov, ktoré si vyžadujú diskusiu, to je vyrovnaný návrh. No a potom mám ešte ďalší nápad. Uh, vy nás žiadame, aby sme zaujali stanovisko k zápisnici, e, ktorý som si neprečítala. Nevedela som, že je v pošte. Nebolo by teda potom jednoduchšie, keď už pracujeme dva dní, keby sa rozdala zápisnica ráno a prečítali by sme si tú kópiu a vyjadrili sme sa k tomu. Áno, bola to naša chyba že sme vám nepovedali, že sa máte pozrieť do pošty, že tam je zápisnice. Teraz ešte to beriem, ale na budúce už to neberiem. Takže prosím, na budúce si to prečítajte, predtým, než príjete, alebo nech to urobia za vás iní. No a teraz si myslím, že môj návrh je trocha lepší. E, pomôže to ako ten návrh pána Skúriu. E, Vyčiarkneme tie body 9 a 11. Budeme o tom hovoriť na budúcom stretnutí koordinátorov ale môžete byť vo vzťahu, teda v kontakte s pánom Skúriom a budeme hlasovať o zápisnici bez bodov 9 a 11. Kto je za závery, zápisnice bez bodov 9 a 11. Takže kto je za? Dobre, kto je proti? Jeden je proti, kto sa zdržal? Nikto. Takže ďakujem vám. A pani Vtrupel, nech sa páči. Potom pán Herr Martin. Áno, mám niečo do bodu rôzne. Čo sa týka e, nášho pracovného programu, chcem sa spýtať, uh, uh, nové členské štáty. Čo urobíme s Lux Price, s cenou Luxemburgu? Musíme totiž to vybrať jeden z troch filmov, ktoré sa tam budú premietať a každý europoslanec musí dať jeden bod alebo dva body pre jeden film a ten, kto e, vyhrá, ten film, ktorý vyhrá, ten film bude preložený do všetkých jazykov. Toto spada do politiky komunikácie. Táto cena sa bude udelovať v jeseni a e, budeme to tak viac menej sprevádzať. Chcem sa spýtať, v akom štádiu sú prípravy a čo treba robiť? je dôležité, aby sme o tom tu hovorili a takisto aj inde. Môžete e, nás o tom informovať. Teraz dávam slovo pánovi Martinovi. Dovolte mi, aby som nadviazal na toto. Minulý rok sa vyskytol problém s účasťou na hlasovaní. Čo sa týka tejto ceny, na to, aby bola uznaná. Musíme vedieť, že ak e, chceme udeliť túto cenu, a tu súhlasím s pani Trupelovou, e, tam ide o tie body. Mohli by ste nám vy z predsedníctva povedať, aké dátumy e, boli stanovené na budúci rok pre výbor kultúry. Vďaka tomu budeme môcť lepšie hlasovať. Ja by som chcela povedať, to, že pred dvoma rokmi sme vytvorili túto cenu pre kinematografiu aby parlament ako si participoval aj na kino, kinematografickej scéne. No a e, pani e, e, poslankyňa vám to už vysvetlila, európske filmy musia byť viditeľnejšie. No a cena, ktorú dávame filmom, je zvláštna, nedáva sa, nedávajú sa žiadne peniaze, ale tento film bude preložený do jazykov únie a bude mať titulky a môžete ho vidieť všade. E, takže ten film bude mať zvláštnu charakteristiku. No a čo sa týka poroty, tak e, tu vyberajú, to vyberá naše audiovizuálne oddelenie. Sú to špecialisti zo sveta kinematografie, a tento rok sme vybrali tri filmy. Je, deje sa to vždy pred Prazinami a tieto uh, tri filmy sa budú premietať v pondelok 2. novembra um, a vždy to bude večer alebo na obed. Bude to trvať dva týždne. No a v, na treťom poschodí je kinosála. Tam si to môžete pozrieť. A všetci kolegovia uh, si budú musí, budú musieť pozrieť tri filmy, budú musieť obetovať svoju obednú prestávku alebo nejaký večer a budete musieť vybrať jeden z troch filmov. Eh, bude sa to diať internetom, čiže vyberiete si jeden z troch filmov a ten vybraný film sa potom bude premietať na plenárke v Štrásburgu. Bude taká malá ceremonia, bude tam pozvaný e, režisér a takisto aj herci a ďalší ľudia od filmu. No a myslím si, že ten prvý film, ktorý dostal prvýkrát túto cenu, bol to e, Michel uh, potom bol tam aj portugalský režisér. Už sa na to nepamätám dobre. No ale na tej plenárke bude aj režisér, budem o tom aj hovoriť a bude udelená cena. Čiže my sme e, akási porota. Ale v každom prípade v každom prípade musím povedať, že nevšetci všetci sa na tom môžu podielať. Ja to chápem, ale prosím vás, aspoň tretina europoslancov by sa na tomto mala podielať. Predsa len je to mm, veľmi milé a chcem povedať, že um, my sme vlastne koordinátori um, a pomáhame, pomáhame audiovizuálnemu oddeleniu, pretože oni odviedli už prípravnú prácu, potom boli prázdniny. No a v oktobri pred udelením ceny bude rok, teda v predvečer udelenia ceny. No a počas tých dvoch týždňov sa v jeden deň jeden deň bude rezervovaný, bude vyhradený um, pretože predtým boli dvojdové diskusie, to nebolo produktívne. Takže všetko, čo je okolo tohto filmu, kinematografický priemysel, tak všetci tí budú pozvaní na tom, aby diskutovali. Myslím, že tu nikto nie je z audiovizuálneho však. Takže myslím, že to bude v oktobri na začiatku zasadnutia. Požiadame zástupcov audiovizuálneho oddelenia, aby nás informovali. V každom prípade budeme mať niekoho, kto nám predstaví tieto filmy um, a boli aj na Bienále, aj e, na iných súťažiach, je dôležité, aby ten film sa potom dostal k publiku. Takže vyzývam všetkých kolegov, ktorí majú dočinenia e, s touto témou. Prosím vás, pošlite mi vaše názory a hovorte, hovorte mm, a skrátka publi- e, urobte tomu publicitu, že sa zaoberáme týmito filmami, aby EÚ skrátka nebola iba petrochémia a rozhodnutia a smernice, že robíme aj toto hovorte o tom vo vašich volebných okrskoch. Preto vám pošlem v budúcich dňoch dokumenty, ktoré hovoria o tomto Lux Price, o tejto cene Luxemburgu, aby ste tomu mohli urobiť trocha reklamy. V každom prípade v novembri počas dvoch týždňoch, počas dvoch týždňov vás požiadam, aby ste si vyhradili tri obedné pauzy, aby ste si pozreli tieto filmy. Je to veľmi dôležité, aby sme vedeli uh, a povedať kinematografickému priemyslu. Vybrala sme si tento film, ešte sme nič také nevideli. Uh, ďakujem, nech sa páči. Uh, pani Pák, chcem sa spýtať, kto vyberie tieto osoby? my na tom pracujeme s ľuďmi, hovorí pani predsednička z audiovizuálneho oddelenia. V predvečer alebo deň predtým sa s nimi stretneme, ale budeme o tom hovoriť aj v oktobri. Budú tu kompetentné osoby zo sekretariátu audiovizuálneho oddelenia a je to toto oddelenie z parlamentu, ktorý sa špecializuje, pretože my nie sme na to dobre vybavení. Uh, oni spo, vždy nám, s nami spolupracujú. No a predsednička výboru potom predstaví film na Bienále to jasne poukazuje na to, že sme e, k tomu pridružení, že tam nie je hierarchia. Ďakujem pekne a prajem všetkým príjemné dopoludne. A my, e, myslím si, sme e, výborom, ktorý by sa mal zaoberať výberom filmov. Ale um, máme nejaké informácie alebo nejaké pozvanie, aby sme mohli takéto filmy vyberať? Filmy sú vyberané od 2. novembra. Od 2. novembra začne proces e, premietania. Budú premietané v kine, ktoré bude zriadené na treťom poschodí za tým Voxboxom. Takže e, budete e, vidieť veľké plagáty po celom parlamente, ktoré vás budú informovať, kde sa bude konať premietanie, kedy sa bude konať e, premietanie, ale samozrejme dostanete informácie, kedy to začne, ako dlho to bude trvať, jednotlivé dátumy, časy, kedy budú filmy premietané. A všetko toto bude náležite e, komunikované. A otázka je, bude ich 5, bude ich 10 A, takže 10 filmov je navrhnutých. A z týchto 10 filmov a to sú už existujúce filmy, teda už e, produkované filmy, ktoré už sa premietajú a sú v distribúcii. A, z týchto desiatich e, si žury, e, teda si ich pozrela a tri, a tri budú vybrané z hľadiska toho, či reflektuje európsku ideu. A do toho nebudeme zapojení, do tohto výberu žury, tých troch filmov. Mám otázku, som tu nová a, a neviem, či som dobre pochopila, lebo táto cena je úplne novom pre mňa. A, že ak, to, ak som to správne povedali, že bude e, v parlamente e, zriadené dočasné kino teda tieto filmy sa už premietajú v kinách a my to budeme vidieť len preto, aby sme nemuseli ísť do kina, alebo um, uh, budú napríklad tie filmy premietané aj na interných televíznych monitoroch uh, v parlamente, uh, pretože niektorí poslanci nebudú mať čas chodiť a, um, ehm, a pozerať si. No ja mám rada nové technologické uh, výrobitky, ale film by sa mal pozerať v kine. Uh, ja neverím, že je možné e, pozerať e, film na televíznej obrazovke a pracovať v poslaneckej kancelárii zároveň. Úprimne povediac, toto sa mi nezdá. Mali by sme e, tam ísť, pozrieť si ten film v tej kinosále, ktorá bude dočasne zriadená. A som si istá, že sa vám to bude páčiť, že si posedíte hodinku v kine. Ten film nebude prerušovaný reklamami, nebudú tam prestávky na občerstvenie, bude to jedine premietanie toho filmu. Zapíšte si do denníčkov, kedy začne tento film, bude premietaný a, proste si vyčlente čas a pozrite si ho. A keď už si my vo výbore pre kultúru nenájdeme čas, aby sme si pozreli film, tak preboha, kto si nájde takýto čas? A toto je naozaj e, veľmi dôležitá vec. Takže to je zhruba všetko a všetko dostanete písomne e, v písomnej e, forme. Takže toto je koniec bodu rôzne. Pán Martin, súhlasíme? Áno, dobre. Takže e, chcela by som privítať pani Valstromovú, ktorá má na starosti oblasť komunikácie, našu pani komisárku. My sme s vami už viedli mnohé diskusie. A my sme vás oslovili v rozličných veciach. Vy ste sami vyvinuli niekoľko iniciatív, ste e, švedka a preto by som e, vás chcela požiadať, aby ste nám požiadali, aké sú vaše plány a čo čakáte odo mňa. Um, uh, Ctení poslanci, ďakujem veľmi pekne a dovolte na úvod e, vám poblahoželať k zvoleniu alebo opätovnému zvoleniu za poslancov Európskeho parlamentu a chcela by som vám tiež poblahoželať k tomu, že ste si vybrali členstvo v tomto výbore, ktorý zodpovedá za množstvo vecí, od vzdelávania až po komunikačnú politiku. Ďakujem vám tiež za to, že ste ma pozvali v tomto rannom štádiu, aby som predstúpila pred váš výbor, aby som s vami diskutovala o komunikačnej politike a o výzvach, e, ktoré pred nami stoja v, v budúcich rokoch. Mám skúsenosti, ako povedala pani predsednička, z vynikajúcej spolupráce s vašim výborom v uplynulých 5 rokoch a tie reformy, do ktorých sme sa pustili, musím povedať, neboli jednoduché. Išlo o rozvoj koherentnej komunikačnej stratégie a efektívnych nástrojov, e, preto aby sme dokázali komunikovať Európu lepšie, tak ako to vyžaduje politická vôľa a aby sme zabezpečili tak finančné ako aj ľudské zdroje a aby e, tieto zmeny prenikali do naše, aj do našej inštitucionálnej kultúry a tento výbor bol veľmi pevným spojencom. Dovolte mi povedať pár slov o pani Doris Peck, skúsenej členke tohto výboru a teraz predsedničky tohto výboru, ale aj e, ďakujem pani Helge Trüppel, prvej podpredsedničke, pretože bez vašeho aktívneho prispenia by sme nemohli konštatovať, že sme tak úspešní, ako e, to konštatovať dnes môžeme a vidím tu dnes mnoho no-, nových tvári. Dovolte, aby som vás ubezpečila, že som vždy otvorená vašim nápadom, myšlienkom a, myšlienkam a poznámkam. A partnerstvo v komunikácii, o ktorých často hovorím, je e, podstatné nielen v širokom slova zmysle inštitucionálnom, ale aj osobne. Začiatok nového legislatívneho obdobia je dobrou príležitosťou pozrieť sa späť a chcela by som preto urobiť tri veci. Najprv by som chcela povedať niečo o úsilí, ktoré sme vynaložili v uplynulých 5 rokoch. A toto mi umožňuje, alebo nám umožňuje e, formulovať určité ponaučenia a závery a predkladať určité nové návrhy, e, ako vy, ako kľúčoví aktéri v tomto parlamente v tejto oblasti môžete zabezpečiť, že tie reformy, ktoré sme spustili, budú pokračovať počas vášho mandátu. Nazvem to takým zoznamom úloh pre členov Európskeho parlamentu. V roku 2004, keď začala pracovať Barozová komisia po prvýkrát, mala začlenený do svojich štruktúr komunikačné portfólio, nielen tlačové a informačné. Veľmi často som počúvala, že komunikácia je e, nemožná, nemožnou misiou. A bol som nazývaná PR, PR PR komisárkou alebo bolo veľmi ťažké veci vysvetliť vzhľadom na množstvo jazykov, množstvo líšiacich sa názorov a tak ďalej. A ja som vždy opakovala, e, nie je to nemožná misia, ale neodolateľná misia. A ľudia si myslia, že Európska únia je komplikovaná. Je komplikovaná, pretože život je komplikovaný. Ja neviem, ako funguje iPod, alebo e, e, letecká kontrola, alebo mikrovlnka, ale viem, že tieto veci môj život zlepšujú, povedal írsky autor k dokumentu, ktorý vysvetľuje Lisabonskú zmluvu a môj prístup je taký, aby sme nenutili ľudí, aby milovali EÚ, ale aby sme vytvorili reálny dialog s občanmi a aby sme viedli celoeurópsku diskusiu. Mojím cieľom je posunúť Európsku úniu bližšie k občanom a premostiť pre tie medzery medzi nimi a tými, čo príjmajú rozhodnutia. Musíme e, e, demonstrovať, že Európska únia je tiež zjednotená vo svojich riešeniach Spájanie Európy je výzvou, ale nie je abstraktnou politikou. Je to konkrétna vec a je to o ľuďoch. Takže komunikovanie Európy nie je podobné predávaniu ponožiek alebo mobilných telefónov. Pre mňa komunikácia je neoddeliteľnou súčasťou demokracie, je nástrojom demokracie, je demokratickým právom občanov byť informovaní o debatách a diskusiách, ktoré majú na, ne, na nich vplyv umožniť im, aby e, boli zaangažovaní a aby sa účastnili týchto procesov a dať im hlas. Účasť na politickom živote je to, čo dáva politike legitimitu. A ja som často argumentovala v uplynulých 5 rokoch, že komunikácia musí slúžiť demokracii. Že e, participatívna demokracia živý dialog a diskusia by mali mobilizovať city občanov, aby sa zúčastňovali na procese e, zastupiteľskej demokracie a ak e, sa rozhodnutia môžu posúvať cez hranice a ak môžu byť posunuté, čo sa aj stalo, na európsku úroveň, tak potom je potrebné podporovať aj diskusiu cez hranici, cezhraničnú diskusiu. A mierou úspechu je to, ako e, tieto rozhodnutia zohľadňujú obavy a ašpirácie euroobčanov. Preto na začiatku môjho mandátu som redefinovala spôsob, akým sa komisia týmito otázkami vysporiadala. Od informácií ku komunikácii, od Bruselu do, k Brnu, od inštitúcií k občanom a obsahu a od histórie k budúcnosti. Išlo o modernizáciu jednosmernej cesty na obojsmernú cestu vytvorením aktívneho dialógu s občanmi a súčasťou tohto bola aj kultúrna zmena v rámci komisie. Ak v minulosti hlavným meradlom úspechu bolo dostať sa na titulnú stranu Financial Times alebo Le Monde, dnes je meradlom úspechu um, to, že máme široké verejné konzultácie predtým, ako sa koncipuje nejaký návrh. Že vedieme debaty, ktoré tvária politiku a že vedieme všeobecnú diskusiu o tom, kde by ľudia chceli, alebo ako by ľudia chceli Európu vidieť. Um, čoraz viac občanov e, začala mať pocit, že Európa je súčasťou ich každodenného života. Ja som si stanovila tri také princípy e, pre moju prácu. Lepšie načúvať obavám občanov, lepšie vysvetľovať občanom, čo EÚ robí a byť prítomní lokálne, tak aby sme približovali Európu občanom, aby sme e, s nimi komunikovali tam, kde žijú a aby sme používali na túto komunikáciu ich obľúbené formy médií. A jedna z iniciatív sa volá Späť do škôl. A politici chodia do svojich škôl, ktoré kedysi absolvovali a hovoria tam s učiteľmi a so žiakmi o svojich skúsenostiach a hovoria o Európskej únii. A toto je práve spôsob, ako prepájať Fínsko, Taliansko s Bruselom. A zhruba 90 e, ľudí pracujúcich na komisie sa tento rok zúčastní takýchto návštev škôl. Takže na základe týchto princípov sme pripravili e, plán činnosti a reformovali sme naše štruktúry, modernizovali sme a sprofesionalizovali sme náš prístup a decentralizovali sme, decentralizovali sme našu štruktúru. Bolo navrhnutých 50 opatrení, ktoré boli úspešne realizované. Tie sa týkali e, náboru profesionálov z oblasti komunikácie alebo uznania úlohy eh, pracovníkov komisie v komunikácie až po posilnenie eh, zastupiteľských úradov komisie v členských štátov, tak aby eh, bolo cez ne možné poskytovať občanom jasné a čitateľné sumáre legislatívnych návrhov a myslím si, že e, najlepšie je to formulovať na jednej strane jazykom, ktorý je jasný, ktorý je ľahko zrozumiteľný a toto sa už deje a je to veľmi dôležitý výsledok. Dôležitou súčasťou modernizácie bola aj audiovizuálna oblasť vrátane internetu. Cieľom bolo komunikovať e, s využitím tých médií, ktoré občania uprednostňujú Mediálny výskum preukázal, že menej než 10 e, e, spravodajského času je venovaných e, správam o EÚ. Dokonca v správach počujeme viac, čo sa deje v USA, než na európskej úrovni. Internet a audiovizuálne médiá boli dva zjavné ciele, na ktoré sme sa zamerali, keď sme, zamerali, keď sme tvorili širokú komunikačnú stratégiu. Ako viete, webovská stránka Európa tu navštevuje zhruba pol milióna ľudí um, každý deň. Snažíme sa, aby tento portál bol jednoduchší a ľahšie sa v ňom vyhľadávali požadované informácie. Taktiež e, sme spustili v januári 2007 webovskú stránku EUTube ako súčasť portálu YouTube. Máme tam viac ako 230 videí, ktoré boli navštívené a pozreté viac ako 14 milión krát. A taktiež sme spustili európsku diskusiu na internete. Bola som prvou e, komisárkou, ktorá mala vlastný blog, teraz je nás 7, a cez e, stránku Debate Europe e, sme viedli diskusie vo 23 jazykoch. Väčšina občanov stále používa televíziu a rádio, aby príjmala eh, bežné informácie o európskych záležitostiach a toto je dôvod, prečo komisia prijala audiovizuálnu stratégiu, súčasťou ktorej je vytvorenie sietí rádiových eh, staníc a eh, v tejto sieti máme celoeurópske poslucháctvo zhruba 20 miliónov ľudí. Napríklad v Belgicku môžete na rádiu RTF použi- po- počúvať program To Europe a podobne. A podobne e, za chvíľku vytvoríme podobnú sieť e, televíznych staníc a e, tam ten dosah je zhruba na 40 až 60 miliónov divákov týždenne. Zdvojnásobili sme kapacitu našej služby, ktorá sa volá Európa satelitom a samozrejme, toto všetko si vyžaduje finančné zdroje. A vďaka parlamentu sa nám podarilo zvýšiť e, disponibilné zdroje pre našu komunikačnú prácu a ja dúfam, že sa budem môcť na vás spolahnúť e, v odolávaní akýmkoľvek pokusom zredukovať tieto prostriedky a ďakujem vám za to a dokonca aj e, po tomto navýšení celkové náklady na komunikácie sú 0,2 e, eurorozpočtu. To je 40 eurocentov na občana a rok. A do toho je zahrnuté aj financovanie našich 30, 33 zastupiteľských úradov členských štátov. A nie je nepravdepodobné, že limity našich, finančného rámca sa zmenia do roku 2013. Communicating Europe is not the Commission's responsibility. Eh, samozrejme, komunikovanie eh, ideí Európy neleží len na pleciach komisie. Je to aj úlohou národných vlád, politických strán a Európskeho parlamentu. Podnikli sme určité kroky, aby sme v tomto spolupráci hm, máme tzv partnerstva pri riadení komunikácie a teraz vlastne vytvárame akési verejné platformy. To znamená, členovia verejnosti sa môžu podielať na rôznych diskusiách, na jednaniach. Začali sme s týmto v troch členských štátoch celkovo počas ďalšieho roku by ich malo byť 11. A mm, v oktobri minulého roku sme urobili dôležitý historický e, rok Communicating European Partnership a bolo to podpísané e, skutočne e, všetkými troma zložkami parlamentov, komisiou a radou. A e, poprvýkrát sa to vlastne prejavilo v praxi počas volieb do Európskeho parlamentu e, fungovalo to dobre, i keď možno rozmýšľate, že účasť na voľbách bola nízka. V 11 členských štátoch bolo, bolo zvýšená účasť, kde sa použili moderné metódy ako elektronické hlasovanie, tam sa to zvýšilo, kde boli živé diskusie, tam to e, išlo hore, kde e, politické strany sa zaoberali počas svojich e, volebných mítingov európskym otázkam, tam narastla účasť. Myslím si, že je E, úlohou všetkých e, zainteresovaných subjektov, aby sa podielali na diskusiách ohľadom európskych otázok, rovnako ako venujú sa národným otázkach. Nemôžeme predsa čakať, že občania sa budú živo zaujímať o európske záležitosti, ak sa im venuje pozornosť len niekoľko týždňov pred voľbami. Tým sa dostávam e, k tomu zoznamu toho, čo treba urobiť E, počas ostatných 5 rokov sme rozbehli projekt a podnikli sme aj prvé kroky, ale je skutočne na vás, na vašom úsilí e, ktoré rozhodne o úspechu projektu. E, mám tri konkrétne návrhy. Poprvé, na základe mojich skúseností som presvedčená o tom, že je, je potrebné mať komisára, ktorý má v kompetencii túto otázku. Bude to e, e, ten, ktorý vlastne obra, obratí pozornosť kolegov v, v, v rámci komisie práve na otázky a aspekty komunikácie. A myslím, že je dôležité, aby sa venovalo všetkým aspektom občianstva. Ide o práva, obča, občanov, eh, aby sa viac podchytili občianske spoločnosti, pokiaľ, pokiaľ preto by preto pokiaľ by sme eh, mali komisára pre komunikáciu a občanstvo, bolo by to veľmi silný signál. Po druhé, tento parlament bude zodpovedať za opätovné otvorenie diskusie o, novej, o novom viacročnom finančnom rámci, ktorý začne v roku 2013. Pokiaľ vstúpi Lisabonská zmluva do e, platnosti, budete mať aj v tejto otázke e, pravomoci vyplývajúce z konania spolurozhodovania práve ohľadom rozpočtu a finančného rámca. A je vašou úlohou, aby ste zabezpečili, že v rámci, v rámci finančnej architektúry únie budú dostatočné zdroje k dispozícii na podporu dialógu a e, zaangažovanosti občanov. Po tretie, dohoda medzi parlamentom, komisiou a radou je čímsi novým a bude to dobre fungovať len vtedy, keď všetky inštitúcie vynaložia úsilie na plánovanie a spolupráce. Máme jeden subjekt, je to interinstitucionálna skupina pre informácie, skratka IGI, e, v rámci ktorej Rada, Komisia, Parlament e, tvoria plány týkajúce sa komunikácie priorít v nadchádzajúcom roku. Ja apelujem na vás, aby ste skutočne e, e, aktívne pôsobili v rámci tohto, tohto subjektu, aby ste vniesli vaše skúsenosti a e, vaše najosvedčenejšie postupy. Ak dovolíte, ešte jedna rada. E, mnohí si myslia, že nie je úlohou inštitúcií komunikovať, komunikovať priority Európy. Keď referenda v referenda v Írsku, e, Francúzsku a Holandsku e, poukázali na to, že skutočne Európa nie je o rozhodovaní elít o rozhodnutiach, ktoré sa robia za zatvorenými dverami. Ja ja apelujem na vás, aby ste komunikovali s ľuďmi, aby ste ich informovali o európskych politikách, aby ste ich vtiahli do otvorených diskusí, aby ste skutočne e, e, pozdvihli e, mieru a význam komunikácie vo vašej práci. E, v konečnom dôsledku si musíme uvedomiť, že budúcnosť Európy bude sa odvíjať od toho, nakoľko úspešní budeme v komunikovaní našich politík, priorit ľuďom a ich vstotožnení sa s nimi. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka e, vo, e, vo vašich, vo, všetko, čo ste povedali vo vašej prezentácii, E, sú veci, s ktorými môžeme súhlasiť. E, nech by človek robil čokoľvek, vždy e, sa mu dostane kritiky. Mnohí hovoria, robí toho priveľa, otravuje, druhý tvrdia, robí toho primálo. Ale dôležité je, že nie ste v tejto veci sama a máte pravdu, pokiaľ by ste mali bojovať za tieto myšlienky, len sama určite by sa to nepresadilo. E, veď ide o to, aby to podporili aj národné vlády a e, aj národným vládam ide o budúcnosť ich občanov, o funkčnú Európu. Írsky e, predseda vlády E, tvrdil, že nemôžem vedieť všetko, ale je dobre vedieť, ako veci funktu, fungujú. A e, myslím si, že je dôležité e, dotknúť sa, tak povediať, srdc občanov. O to sa musíme usilovať. Máme bohatý zoznam rečníkov. Teraz dám slovo našej podpredsedničke Helge Trupel. Ďakujem pekne pani komisárka, za, e, vašu, za vaše vystúpenie aj za návrhy v ňom e, obsiahnuté. Ja som skutočne plne za tie konkrétne návrhy, ktoré ste prezentovali. Je dôležité mať e, komisárku pre občianstvo a komunikáciu, pretože je jednoznačný vzťah medzi tými veľkými rozhodnutiami e, e, ohľadom predpisov a e, smerovaní Európy a tým, čo sa deje na tej lokálnej úrovni. Kultúra, média, filmy, interkultúrny dialog a tie viacročné programy by skutočne mali oslovovať občanov v ich každodennom živote. Toto e, je jasné a to leží na srdci e, e, tomuto výboru. Máte úplnú pravdu v tom, že aby sme to mohli pretaviť do reálnych krokov, potrebujeme na to peniaze. Ja som už vyjadrila nespokojnosť s objemami Eh, určenými pre, eh, na kultúru a vzdelávanie eh, v rámci rozpočtu. Je jasné, že Európa musí investovať viac do mladých ľudí, do vzdelávania, do výskumu, do komunikácie, do kultúry. Inak si nezískame srdcia ľudov, ľudí. A je jasné, že veľmi ťažko sa žiada viac peňazí, ale sme teraz tesne pred e, otvorením nového e, viacročného finančného rámca a treba si e, ujasniť priority. Komisia, parlament a rada musia úzko spolupracovať. Máme predsa akúsi korporatívnu identitu, našu spoločnú identitu a je, je pravda aj to, že v niektorých oblastiach narážajú naše úlohy na určite trecie plochy, ale musíme ťahať za jeden koniec a e, musí fungovať spolupráca nielen interne, ale aj navonok, aby bolo jasné, e, čo je našou úlohou, za čo zodpovedáme na tej medzinárodnej platforme. Ústavný súd Nemecka sa vyjadril k Lisabonskej zmluve a z toho vyplynulo, že je úlohou národných parlamentov komunikovať, že Európa je a má byť na ich politickej agende. Musíme e, skutočne oslovovať občanov, ale e, to posledné referendum Írsku poukázalo na to, že ide o politickú otázku a je úlohou politickej elity e, komunikovať, prečo je dôležité spolupracovať Máme úroveň národnej demokracie, nadnárodnej demokracie a je veľmi dôležité e, zlúčiť úlohu politickej elity s tými e, politickými stranami, ktoré pôsobia tu v Bruseli, ale aj na národnej úrovni. Ide skutočne o kombináciu občanov, členských štátov, politických strán, členov národných parlamentov a v neposlednom rade e, tej úrovni európskej, tu v Bruseli. Do určitej miery počas ostatných e, rokov e, tie, táto, táto e, táto politická uvedomelosť na národnej úrovni trošku oslabla. Preto je našou úlohou spojiť naše sily. je potreba väčšieho množstva príležitosti diskutovať o týchto veciach a keď, keď, keď bude o tom hovoriť príslušná komisárka EÚ, nejde o akúsi propagandu, ide skutočne o to, aby sme podnietili e, angažovaný prístup, aby sme robili osvetu. A ďalej e, chcela by som poukázať na to, a to je moja posledná veta, my sme, e, my sme poslanci z, z, mm, reprezentujeme určité e, volebné okrsky, určitý okruh voličov a je našou úlohou interpretovať, čo je úlohou Európy, čo je e, úlohou na tej národnej úrovni. Skutočne nesmieme opomínať to, že síce sme poslancami Európskeho parlamentu, ale vzýšli sme e, z určitého volického okruhu. Ďakujem za slovo. Chcela by som sa poďakovať komisárke Wallströmovej za to, že e, sa zúčastňuje nášho výboru. Vždy je vítaná. A ďakujem za komplexnú prezentáciu aj za iniciatívy, ktoré rozbehla som e, ich veľkou podporovateľkou. Vy ste poukázali na to, že je potrebné hovoriť, zaoberať sa európskymi otázkami každodenne. Veď hovoríme o európskom občianstve. A je to pojem, ktorý je e, málo rozvinutý e, u občanov. E, viete, byť občanom, patriť k, ne, k nejakému štátu, byť občanom štátu, regiónu, to existuje, ale, ale ako si neprecítili občania, že sú e, občanmi EÚ. Ja mám otázku, bude trošku vágne formulovaná, ale je to vec, ktorá mi veľmi leží na srdce. Mali by sme sa e, Mali by sme oveľa viac využívať miestne, regionálne a národné televízie. To sú skutočne kanály, ktoré sa dostanú priamo do domácnosti našich občanov. E, e, e, ľudia, ktorí vedia, že je EU má význam, tak sa aj nájdú aj príslušné internetové stránky. Ale my chceme osloviť tých, ktorí vedia málo o Európe. Preto aj regionálne a miestne noviny by mali prezentovať Európu. A do akej miery sa vám darí kontaktovať ich? Ďakujem. Uh, um, Ďakujem. Súhlasím s tým, čo ste povedali o tom, že treba podporovať uh, niektoré témy um, a uvádzať EÚ do života. Uh, iba takto uvidia, že naozaj ich berieme do úvahy a vážne. My sme hlasovali o niektorých akciách. E, išlo tu o ratifikáciu Lisabonskej zmluvy a hovorili sme aj o írskom obyvateľstve, ako, čo si myslí asi e, a ich rozhodnutie o Lisabonskej zmluve nemôže byť ignorované. E, ľudia by sa mali cítiť, že sú bližšie k demokracii, ktorú máme tu v EÚ a nemali by sme ignorovať ich rozhodnutia, lebo takto vysielame nesprávny, nesprávne posolstvo. Ďakujem. Pán Vatimo. Ďakujem. A ja ďakujem pani komisárke a súhlasím so všetkým, čo povedala. Takisto vzdielam aj jej obavy. Ako urobiť, aby naši občania lepšie chápali Európu. Takisto treba zohľadiť to, čo bolo povedané predtým. V posledných európskych voľbách e, sa vyskytlo stále zníženie e, účasti obyvateľstva. E, samozrejme, všetko závisí od právomoci, ktoré má Európa, pretože Um, obyvateľstvo si všimnú inštitúcie iba vtedy, keď sa niečo zmení ich v živote. Napríklad jedna veľká propaganda Európy bol Erasmus, pretože mnohé rodiny posielali svojich, svoje deti do Španielska alebo inde a videli, že sa niečo mení. No a potom veľká zmena bola aj e, zmena meny. A nie vždy to bolo pozitívne. V Taliansku sa zvýšili, zdvojnásobili ceny. Ja chcem poukázať na to, že e, keď vidíme, že právomoci parlamentu nie sú veľké, ale dúfame, že sa zvýšia cez Lisabon, tak potom poskytujeme e, čo, aký dojem poskytujeme našim voličom, čo hovorí Európa k týmto témam. Európa žiaľ často mlčí, ale nie preto, že by chcela mlčať, ale nemá právomoci. moci ja som včera poslal list našej predsedkyni a vlastne ja som teda hovoril o slobode tlače v Taliansku. E, nemohol som čakať, že Európa povie, tak zbombardujeme Taliansko, pretože nemá slobodu tlače, ale chceme vlastne využiť Európu, aby bola akousi, um, akousi rezonančnou skrinkou pre šírenie ďalších informácií a možno my ako kultúrny výbor môžeme niečo robiť. Avšak je veľmi ťažké robiť politickú propagandu iba cez inštitúcie. Napríklad po e, druhej svetovej vojne sa Európa mnohým páčila. Tá vízia bola príťažlivá, e, pretože aj e, SUO aj EHS vlastne riešilo tú situáciu z minulosti. Eh, my skrátka nemôžeme robiť len takú jednoduchú propagandu, že Európa je lepšia a eh, inštitúcie si zaslúžia našu pozornosť. Európa musí byť pripravená zasahovať viac do otázok, ktoré ovplyvňujú život obyvateľstva, imigrácia, eh, sociálna pomoc, daňová politika vždy, keď hovoríme o Európe, tak nám povedia, áno, hovoríte o vágnych veciach. Ja si to pamätám preto. Eh, a pripomínam to preto, lebo vy ste, pani komisárka, o tom hovorili. Ďakujem. Ďakujem, pán Vatimo. Pán Lencuini. Arvoisa puheenjohtaja, hyvä komissaari. <clears throat> Kuuntelin suurella mielen... Vážená pani komisárka, Veľmi pozorne som si vypočul váš prejav, pretože švedská demokracia, e, náš susedný štát, má za sebou veľký pokrok. Je tam naozaj exemplárna prax referenda. V roku 2003 tam bolo referendum o eure a povedali nie, aj keď celá politická elita bola toho názoru, že euro treba mať. No a teraz ešte sme nedospeli do toho bodu, keď švédska verejnosť by chcela znova hlasovať. Francúzsko, Holandsko, Írsko, pozrime sa, čo sa deje v Európe. V týchto štátoch sa hlasovalo a boli tam referenda. No a potom jednoducho e, sa referenda škrtli a parlament to ratifikoval. Veď to je veľká zmena Neurobilo sa to, neprebehlo to demokraticky. Čo robí Švédsko? Nachádzame sa v takej situácii, keď Švédsko vlastne profituje zo svojej koruny a my vlastne kvôli euru trpíme. Vo vašom prejave ste prepojili komunikáciu s inými aspektami, napríklad s občianstvom. Podľa mňa je dôležité to, že e, tu máme Európsku úniu, potrebujeme komunikáciu, musí prebiehať diskusia na verejnosti, ale potrebujem viac akcií. Napríklad vo Fínsku tie diskusie sú veľmi populárne, pretože e, je mnoho ľudí, ktoré nesúhlasia s niektorými vecmi a ďalší súhlasia. My ukazujeme náš, náš názor a je opozícia. Ja som si však všimol, že e, opozícia má veľmi nízky práh tolerancie. Ďakujem. Pani Kosta. Eh, eh, Ďakujem, pani predsednička. Ja by som chcela poďakovať pani komisárke Valstromovej za veľmi eh, inovatívny a zaujímavý prejav. Už to niektorí kolegovia povedali, ja by som však chcela isté otázky zopakovať. Táto komisia bude spojenec v podporovaní cieľov a to, aby sme komunikovali bližšie k požiadavkám občana. Ehm, je dobré, že niektorí úradníci chodia späť do svojich škôl a nahradzajú vlastne tak prácu médií. A takisto je tu vôľa, aby sme spojili komunikáciu s každodenným životom ľudí. Myslím si, že tu sú aj politické otázky, ehm, a je dôležité, aby, sa, aby Európa komunikovala inak. Ja by som nadviazala na to, čo povedal pán Vatimo. E, sú tu politické zásadné otázky, ktoré sa e, týkajú toho, že Európa e, má čoraz viac právomoci, ktoré budú dopadať na život európskeho spoločenstva. Je tu jedna vec, ktorú pozitívne vnímam to, ako ste vlastne prevratili tú tému. Komunikácia slúži na to, aby komunikovala inštitúcie, ale takisto musí slúžiť mm, a povinnosťou slúžiť občanovi. Myslím si, že váš návrh k tomu, že by sme mali mať silnejšie prepojenie medzi novou komisiou, ktorá spája občianstvo a komunikáciu, že toto je ten dôležitý odkaz, to posolstvo. Možno, že toto v tej histórii komunikácie Európy nebolo zakotvené. Eh, nie Európa sa má ospravedľovať, že je, ale občan musí mať pocit, eh, že žije v európskom priestore, musia sa počerkovať európske hodnoty a tak ďalej. No a potom eh, často komunikácia o Európe nie je účinná Možno by sme mali hovoriť aj o tom, koľko nás bude, koľko by nás stalo, keby sme nemali Európu. Často počúvame o euroskepticizme, aké je to ťažké byť v Európe aj tu, v našom výbore to počúvame. Ale myslím si, že sme predsa otvorili dialógu a videli sme, že stále sa vlastne zvyšuje istá, istý dištanc, istý odstup od Európy, hlavne v tých referendových krajinách. Ehm, mali by sme ehm, vysvetliť občanom, koľko by ich stálo to, aký by bol dopad na ich život, keby Európa nebola. A mali by sme to špecifikovať, byť veľmi presný. Ehm, súhlasím s tým, čo ste povedali o nových generáciách. Musíme sa o ne zaujímať. Mm, dúfam, že ten rozpočet komisie nie je príliš nízky. Dúfam, e, že aj programy pre európskych mladých, ktorí sú dimenziou nového európskeho občianstva, sú príliš nízke. Myslím napríklad na to, že veľký krok dopredu urobil e, e, sme urobili tým faktom, že môžeme zdieľať svoju skúsenosť um, mali by sme počiarknúť e, ten cieľ, uh, teda školy a tak ďalej. No a potom, čo sa týka sietí, e, teda rozhlasovo, televízne siete, ale aj lokálne miestne siete, takisto aj rozhlas a miestne médiá sú dôležité. komisia by mala podporiť účasť na týchto sieťach, aby sme potom využili komunikáciu, ktorá by potom mohla byť e, povýšená aj na územnú úroveň. Potom tu mám ešte 4 žiadosti o slovo. Teraz dám slovo pani Valstromovej, ináč si to potom všetko nezapamätáte. Takže možno by sme e, dali slovo pani komisárke. Ďakujem za vaše komentáre a takisto za vaše otázky. Pokúsim sa na ne v stručnosti odpovedať. Ja by som najprv odpovedala na otázku pani Helgi Trupel. Je to um, riadenie partnerstva, je to konkrétny prostriedok na to, ako zaviesť toto partnerstvo do všetkých členských štátoch štátov. No a musíme sa dohodnúť, čo vieme urobiť najlepšie v Nemecku alebo v Švedsku, čo môžeme urobiť spolu, aby sme zabezpečili informovanosť, e, lepšie načúvať občanom, e, lepšie konzultovať občanov. Tie priority môžu byť rôzne. Niektoré členské štáty e, môžu povedať, my môžeme dať možnosti pedagógom, aby sa naučili viac o Európskej únii a zabezpečíme vzdelávanie, školenie No a iné členské štáty sa môžu napríklad sústrediť na mládež v iných e, opatreniach. Takže toto je veľmi dobrý praktický prostriedok, nástroj. No a v mojom portfóliu bolo aj to, aby sme nadviazali bližšiu spoluprácu s národnými parlamentami. Mali sme programy, v ktorých bolo začlenené to, že e, sa tieto procesy e, nadvezovali s národnými parlamentami a mali sme mnoho návštevníkov, a teda návštev komisie do, Európsk- do parlamentov. Takže e, určite toto budeme robiť. Som si istá, že toto je jedna z metód, ako sa lepšie zapojiť, integrovať do národných diskusií v parlamentoch, ale aj v politických stranách a do demokratickej kultúry každého členského štátu. Myslím si, že toto bol naozaj obrovský úspech a keď sa raz e, Lisabonská zmluva ratifikuje, tak e, národné parlamenty budú mať jasnú rolu, budú mať väčšie slovo v tom, čo im bude pripravené. Ďakujem za e, vašu podporu a uznanie. Potom viacerí z vás sa spýtali na e, rozhlasové a televízne siete. No a my sme e, sa už o tomto dohodli a stanovili sme audiovizuálnu stratégiu. E, to zahrňa aj vytváranie takýchto sietí. Ja neverím nejak, v nejaký kanál EÚ. my by sme mali zabezpečiť nezávislých novinárov, ktorí budú predkladať správy, ale by sme my sme, by sme mali zabezpečiť toto aj cezhranične a e, vlastne stojí to viac e, cestovanie, prekladanie a tak ďalej. Ale tu môžeme pomôcť. My už sme vlastne zaviedli rozhlasovú sieť, ako som už e, hovorila aj vo vašich krajinách, aj tu v Belgiu. My sme vytvorili sieť digitálnych správ, môžete to nájsť na internete, sú tam veľmi zaujímavé články, ktoré pokrývajú e, správy z EÚ, čo sa deje v EÚ a takisto sme podporovali vytvorenie televíznych sietí. Máme obrovský záujem od 200 televíznych staníc, ktorí chcú e, lepšie informovať o správach z EÚ. No a potom Máme aj Európu na satelite, to je vlastne e, videosnímky, tam e, sa nič nekomentuje, ale je to materiál z nezávislých, ktoré teda môžu použiť nezávislé televízne stanice. No a potom sme e, vlastne zdvojnásobili kapacitu Európy na satelite. Čiže my vypracujeme, my vypracujeme túto sieť, a potom máme zvláštnu, zvláštny orgán, ktorý by mal pracovať na týchto kontaktoch. No a potom e, máme e, nezávislé e, televízne stanice s vysielateľmi a Euronews, s Euronews máme vlastne zmluvu o službách, majú nezávislosť a sme si istí, že pokrývajú aj správy z EÚ ten, táto zmluva vyprší a budeme znova diskutovať, ako sa dostaneme vpred. Toto je vlastne myšlienka tohto. A samozrejme použitie internetu. Toto sú hlavné kanály, ktoré používajú ľudia. Rozhlas, televízia a internet. Týka sa to zvlášť mladých ľudí. Ehm, na toto musíme, e, a teda sústredili sme na toto naše e, síly. Čo sa týka írov, budú mať novú možnosť referenda. Prečo sa e, to pýtame? Prečo sme sa to spýtali? Prečo vláda navrhla novú referendum? Prečo toto bolo? Um, pretože sme chceli rešpektovať to, čo povedali a chceli sme ich vypočuť. Prečo ste povedali nie? E, dôvod je ten, že môžeme napraviť veci, ktoré trápia Írov. Nebol, nebol to rovnaký text. Tie najväčšie obavy Írov boli zohľadnené a bolo o tom rokované s inými, s ďalšími e, lídrami. A preto sa znova vraciame. Čiže ak ste nevyriešili e, celé tie problémy obrany a tak ďalej, tak potom teda tie obavy Írov, pretože toto už bolo aj prijaté. V iných členských štátoch tam povedali áno. Máme 25 členských štátov, ktoré e, už ratifikovali. A predsa to je dôležité. E, oni boli tiež rešpektovaní. A musíme povedať, ako budeme pracovať spolu. Ako viete, išlo o to, aby Európa bola demokratickejšia, účinnejšia a lepšie vybavená, aby odpovedala na výzvy nového sveta. A pravidla zmluvy e, sú e, sa týkajú len polovice členských štátov, takže Ehm, mali by sme rešpektovať tento proces a e, vlastne počúvať. Ehm, my máme veľa práce, takže my ako neignorujeme ich obavy, vypočuli sme ich a e, snažíme sa, aby sme napravili tie veci, ktoré ich trápili ale je to v záujme celej Európy, aby sme mali takú zmluvu, ktorá je jednoduchá, demokratickejšia, otvorenejšia a efektívnejšia, aby sme mohli príjmať rozhodnutia. Je to vlastne o tom, ako budeme riešiť e, krízu, e, klimatické zmeny, ako zabezpečíme bezpečnosť, e, potom ako budeme riešiť problémy imigrácie. Eh, chceme byť efektívnejší v týchto veciach, aby sme mohli príjmať rozhodnutia. A to sú aj problémy írskeho ľudu. Oni sa musia rozhodnúť a budú mať referendum 2. októbra. A samozrejme musíme to rešpektovať. Podľa nás najlepší, náš najlepší rešpekt je ten, ak povieme, eh, čo môžeme ešte pre vás urobiť Potom otázka pána Vatima. E, má EÚ hovoriť e, čo do slobo e, slobody tlače? Náš komisár vydal stanovisko k tomu, že je dôležité ochraňovať slobodu tlače. A myslím si, že toto je naozaj základ našej práce. Je to základné právo, na ktorom je postavená dnešná EÚ. Čiže viacerí z nás sa snažia vyjadriť tento názor. Súhlasím s vami, že musíme mať živú diskusiu. Ja si myslím, že politická kontroverzia a opozícia je časť e, nášho života. Pozrite sa na môj blog, ja, tam sú vyjadrené rôzne uh, názory a rada chodím na stretnutia s verejnosťou, kde si vypočujete rôzne extrémne názory. Myslím si, že toto je veľmi dôležité, aby e, sme umožnili e, oživenú diskusiu. Je to tradícia v našich severských krajinách, ale vidím to všade. Nemyslím si, že sa pokúšame nejak umlčať ľudí, ale pokúšame sa ich pozvať do európskej e, diskusie. E, diskutujeme s tými, kto sú pre, aj s tými, kto sú proti. No a prečo je to také? E, čítali ste talianské noviny, aby ste videli, ako sa my hádame? Hovorí pán Vatimo. Myslím si, že novinári veľmi často hovoria, áno, EÚ robí často nudné veci, ťažko sa to vyslovu, vysvetľuje kvôli e, tomu, e, tej architektúre inštitúcií. E, tam nie sú žiadne drámy a konflikty, ide o kompromisy, konsenzusy, čiže to všetko hovorí ako si proti e, tomu a nedá sa z toho spraviť nejaká vzrušujúca správa. No a vy v, e, v základe robíte legislatívu a nevždy nečasto často sa to dostane na prvé stránky novín a vyvolá to emócie. Ale týka sa to bežných občanov v EÚ. Takže preto sa to snažíme e, vysvetliť, ako to dopadá na každodenný život. Prečo vydávame, preto vydávame brožúrky a deplianty, aby sme to vysvetlovali, ako sa to dotkne mňa ako obyčajného občana. Čiže toto robíme. Je toto propaganda? E, toto si vysvetlíme, pretože ja vidím, ako ľudia používajú slovo propaganda na svoje účely. Ak poviete slovo e, propaganda, tak vyvoláte tie temné spomienky na sovietský systém a e, vytvárate negatívne konotácie v mnohých prípadoch. Ja propaganda ja propagandu chápem tak, e, že ide o kontrolu školstva, kontrolu tlače. Nerobíme to tak my máme nezávislú tlač v Európe a e, ja som videla mnoho takých prípadov, e, kto, teda nie moc novín nejak oslavovalo komisiu a členské štáty si obhaň, obhajujú svoju nezávislosť dosť ostro. Čiže mnoho, um, mnohokrát skôr kritizujú média, pretože my robíme legislatívu uh, a často je to aj nudné v tom, čo robíme, ale nerobíme propagandu. Uh, my uh, teda ľudia v Európe by netolerovali propagandu. My sa snažíme ubezpečiť občanov, že tu ide o práva občanov. Občan má právo e, povedať to, čo si myslí a takisto má právo aj na kritiku. Toto musíme zabezpečiť a toto je prostriedok demokracie. E, Ďakujem pekne. Máme ešte siedmých ďalších rečníkov. Prosím, aby ste zbytočne nezneužívali. Možnosť vystúpiť, obmedzte sa na dve minúty. Pán Martin, máte slovo. Vzhľadom na to, že ste veľmi obmedzili rečnícky čas, musím si to e, premyslieť, ako na e, Európanka Ja som sa v posledných rokov stal e, vašim e, oponentom, zanietením oponentom, ale nie voči vám osobne. A bolo to vedomé rozhodnutie mňa a ďalších, prečo som sa uchádzal o post v kultúre pretože som presvedčený o tom, že zásadné veci neboli vyriešené. Vyplýva tá aj z prieskumov. Práve čo sa týka európskej myšlienky, myslenia, zjednotenia, myslím si, že do toho sa vlúdilo veľa negatívnych prvkov. E, e iné je, čo sa hovorí a iné je, čo sa deje a som presvedčený o tom, že keby sa e, že e, pokiaľ by mala sa zísť G3 a nie G2, to znamená Amerika, Čína, ale ešte tretí by bola Európa, na to máme primalo času, peňazí a zanietenosti. E, vidím u vás aj v tomto výbore veľmi dobré predpoklady pokročiť Do, e, Vy ste povedali, že účasť voličov bola vyššia v tých štátoch, kde bola väčšia mera politických diskus, diskusí zameraných na EÚ. Skutočne e, to sa podarilo v Rakúsku. No a e, musím konštatovať, že neplatí to, čo ste povedali, že tie živé diskusie zo strany e, európskych inštitúcií, že to skutočne e, sa deje. Ja môžem vám uviesť konkrétne prípady, e, v ktorých európske inštitúcie sa postarali o to, aby kritické hlasy nemali možnosť sa vyjadriť. I, iste kritici E, nemohli vystúpiť. Viem, že sú medzi nimi aj radikáli, ale sú medzi nimi aj mnohí takí, ktorí by chceli dosiahnuť niečo dobré. Frankfurter Allgemeiner Zeitung malo, malo fejeton. E, e, tam bolo, že EU si kupuje spravodajcov. No a tam bolo poukázané na to, že EU platí si za proeurópske správy. Môžem vám ukázať zoznamy e, novinárov, na ktorých sa nesmierne tlačilo tým smerom, aby prezentovali EÚ pozitívne. Ja som presvedčený a dúfam o tom, že váš následovník alebo následovnička bude bude e, presadzovať tie dobré veci. Neberte to osobne. E, e, myšlienky ste mali dobré, ale v tej realizačnej fáze sa objavil silný tlak v zmysle buď si za to, ako to je, alebo ak si proti tomu, tak si zlý, si radikál. Myslím si, že je príliš málo priestoru poskytované reformnej kritike, alebo reformačnej kritike. Tak a, musím povedať, že v internete, na internete prezentácia inštitúcií je veľmi zlá, je to len akýsi diktát, akési heslá a, a vlastne ide len o presadzovanie nejakého cieľa. Ďakujem za slovo. Pani predsednička nemá zapnutý mikrofón. Mik. Chcela som povedala toľko, že E, sú, e, e, sú takisto aj novinári, ktorí sú platení za propagandu proti EÚ. Pán Lokergaard, podpredseda tohto výboru. Ďakujem pekne. Ja vystupujem. Pardon, je to poprvýkrát, čo som si vás mal možnosť vypočuť. Veľmi ste na mňa zapôsobili vašim zanietením a vašimi aj výsledkami. Uh, Domnievam sa, že tie výsledky sú plodmi škandinávskej tradície. Ja som bývalý novinár a nebudem teraz e, e, e, zachádzať do hĺbky toho či onoho. Ja sa skôr sústredím na niekoľko otázok, ktoré adresujem vám. Hovorili ste o európskych voľbách. Existujú nejaké štúdie o tom, aké boli iniciatívy, aké pra, aká práca sa realizovala počas e, volieb. Myslím si, že to, ako si už, na to sa už ako si pozabudlo a chceli by sme k tomu e, ďalšie informácie. Mnohé veci, ktoré počujem v kuloároch, sú akési špekulácie, sú akési domnienky. Mali by sme mať empirické informácie, informácie o tých iniciatívach, o tých nových postupoch. Chceli by sme vedieť, aký účinok mali. Hovorí sa o tzv. spoločnom európskom priestore. Máme veľa iniciatív, ktoré sa toho týkajú. Bez pochyby potrebujeme moderné televízne postupy, mediálne, mediálnu podporu, ale e, ide nám o to, aby sme vytvorili akýsi, akúsi obec európskych poslucháčov, divá, divákov. A je to cieľom komisie? Má takýto cieľ komisia? Že chceme vytvoriť akúsi európsku, európske publikum. A e, sú nejaké názory, stanoviská e, k tomuto, e, veď nejde len o televízne kanály, ide aj o otázky spoločného zájmu. Možno by sme mali mať akési spoločné ciele, na ktorých sa dohodneme. Mali by sme hlasovať, o, o, o, mali by sme voliť komisárov alebo predsedajúcich rôznych grémií, veci, ktoré zaujímajú ľudí. Opäť bez mikrofónu. E, ďakujem. Ďakujem za e, dobro poručilo, skrbno nosím ga poslušal in me veseli, da ste izrazili skrb za morda premalo evropske dimenzije v zavesti naših državljanov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 Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička, pani komisárka. Ja by som vám chcela e, poďakovať za to, čo ste nám povedali a za váš zjavný entuziasmus, ktorý z môjho pohľadu, alebo z pohľadu, odkiaľ pochádzam, nie je e, tá vec najjednoduchšia, ale zhruba Toľko k tomu. A o čo mám odvláštny záujem e, sú európske voľby a my sme tým prešli všetci a mnohí ostatní členovia výboru e, tiež uviedli, že pokiaľ ide o volebnú účasť, nebol to dôvod k nadšeniu. Otázka účasti je samozrejme kľúčovou my ako poslanci Európskeho parlamentu eh, by sme mali tvoriť demokratickú inštitúciu, ale ak je nízka volebná účasť a a nie sme zvolení značným počtom ľudí, tak to podkopáva demokratickú dôveryhodnosť a myslím si, že je pre nás všetkých toto veľmi dôležité Mm, boli členské štáty, kde volebná účasť e, narastla. Zajímalo mi ma, ktoré sú to, ak by ste nám mohli poverať. A vy ste povedali, že tam sa viedla kampaň o otázkach EÚ a ak sa viedla v kampani, e, e, ak sa viedla kampaň o otázkach EÚ, tak to spôsobilo zvýšenie volebné, volebnej účasti, čo je v rozpore s tým, um, čo zvyčajne platí, že ak sa do kampane dostanú európske otázky, je to niečo negatívne a odráta to ľudí od toho, aby uh, chodili k hlasovacím urnám. Takže mm, bolo by veľmi užitočné, keby ste nám, ak máte nejaké informácie, uh, o tom niečo povedali. A um, prípadne, či existujú štúdie o správaní sa voličov a tak ďalej. Uh, a ak nie, tak mohli by sme niečo v tomto smere urobiť e, tak, aby sme dokázali komunikovať tie veci, ktoré e, by sme komunikovať mali. Ďakujem. Pán Takola. Ďakujem, ďakujem pani predsednička. A v prvom rade by som chcel poďakovať komisárke Valstrémovej a e, vyjadriť e, obdiv k tej práci, ktorú odviedla ako komisárka za uplynulých 5 rokov. Ak e, e, by ste nepokračovali v tejto funkcii aj naďalej, tak by som vám chcel poďakovať za to, čo ste počas svojho funkčného obdobia urobili. E, e, vy ste hovorili dnes vo vašom príhovore o potrebe rešpektovania e, diverzity, o dôležitosti diskusí, tolerancie, vzájomného pochopenia. Áno, súhlasím, diskusiu potrebujeme, pretože potrebujeme rozličné názory a tieto názory sa v takejto diskusii práve formujú. A dobrým príkladom toho je aj Európsky parlament a dokonca e, v Európskom parlamente dochádza k situáciám, kedy sa marginalizujú tí, ktorí myslia odlišne. A takáto atmosféra nie je dobrá. My, ako povedala Helga Trüppel, by sme mali byť ambasádormi, veľvyslancami e, Európy a a mali by sme sami e, vedieť zaobchádzať s tými, ktorí a myslia odlišne náležitým spôsobom. Ja som niekedy trošku smutný z toho, ako sa tu veci riešili v tomto parlamente. A to bol tiež dôvod, prečo e, bola taká nízka a volebná účasť, bol pocit frustrácie, ľudia si povedali, na čo mám chodiť vôbec e, k eurovoľbám. A e, ja súhlasím, že my potrebujeme tú diverzitu, potrebujeme, aby v diskusii zaznievali aj odlišné názory, aj konfliktné názory. A chcel by som tiež povedať, k tomu, čo ste povedali o Írsku. A to mi pripomenulo, že a to je tiež taká dobrá paralela toho, ako niekto zaobchádza s niekým, kto má iný názor alebo odlišný názor. A ako by sme mohli povedať alebo presvedčiť niekoho, aby vstúpili napríklad Švédi do eurozóny. Ako by sme mohli e, Európania, my, ktorí sme e, v eurozóne, presvedčiť napríklad Švédov? Máme ešte dvoch rečníkov, pán Fahajn, pani Fahajn a pani Kelly. Pani komisárka, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vaše veľmi zaujímavé expoze. Vy ste nám tu uviedli eh, eh, množstvo iniciatív, ktoré eh, sa zrealizovali v minulosti s cieľom približiť Európu občanom a povedať občanom, čo Európa pre nich robí a aké mm, sú tu úžitky. ja pochádzam z hraničného regiónu na hranici medzi Belgickom a Holandskom. A, a ja som bola svetkom v nedávnych mesiacoch toho, že e, ľudia berú ako samozrejmosť tie dobré veci, tie prospechy a tie úžitky, ktoré e, Európa e, poskytuje ale Európa je často vnímaná ako bašta byrokracie, bašta ustanovení. Jednoducho to vnímanie Európy je negativistické, ale tie úžitky Európy sa príjmajú ako niečo samozrejme. Otázku, ktorú mám, je takáto. A, v médiách, a, alebo médiá sa zameriavajú, ak hovoria o Európe a európskych záležitostiach, práve na aspekt byrokracie, a, tvorby pravidiel, zväzovania rúk a tak ďalej. A, nie je možné a, komunikovať médiám potrebu a, vyvážiť tieto informácie tým, že bude komunikovať divákom alebo poslucháčom aj to, čo im Európa dobre prináša, všetky tie pozitíva. Tie sú prechádzané mlčaním zo strany médií a my sa musíme e, e, snažiť nejakým spôsobom cez našu prácu a e, zvýrazňovať tie pozitívne aspekty Európy. Pani predsednička, v prvom rade ďakujem za to, ako predsedáte tomuto zasadnutiu. Veľmi sa mi páči váš štýl a ďakujem aj e, pani komisárke za jej prezentáciu. Hovorilo sa o Írsku, ja e, pochádzam z Írska a, a to neschválenie e, v referende Lisabonskej zmluvy je klasickým, bolo klasickým príkladom nedostatku komunikácie, pretože ako to povedala komisárka, tie garancie, ktoré boli dané, boli dané k tomu, čo nie je v zmluve. O čom síce ľudia hovorili, ale čo v zmluve nie je, boli to garancie, ktoré sa týkali potratov, obrany, povinné vojenské služby. A tvrdilo sa, že e, zmluva tieto veci pokrýva, ale ona ich nepokrývala. Napriek tomu e, to bolo predmetom veľmi širokej diskusie. Teraz boli veci korigované a ja dúfam, že 2. októbra budeme hlasovať áno. Ak sa tak stane, jedna z dôležitých zmien Lisabonskej zmluvy je, že dáva Európskej únii kompetencie aj za oblasť športu. A ja si myslím, že toto je veľmi dôležité. Moja otázka pre komisárku je, ak bude mať Európska únia kompetenciu aj pre otázky e, športu, či Komisia má nejakú stratégiu, ktorou eh, by eh, eh, zintenzívnila zapojenie mládeže do športu a športových aktivít, lebo toto je podľa mňa veľmi dôležité. Ďakujem. No, takže ako členka výboru by som tiež chcela povedať pár slov. Niekto povedal, že by bolo dôležité ehm, Eh, uvádzať príklady toho, aký by bol život ľudí v Európe, keby EÚ neexistovala. A, a, pani Kosta, a, ja som aj takéto príklady niekde zaregistrovala v niektorej volebnej kampani. A je potrebné, a, aby a, ľudia a, uvažovali v intenciách, čo ak, alebo ak by nebolo. A, čo by sa stalo kde by sme boli, ako by sme žili, keby Európska únia neexistovala. Proste uviesť e, dva, tri príklady, e, aby sa občanom otvorili oči, aby zistili, e, ako by to mali stiažené, ak by Európska únia nebola. My sme jednoducho obeťami vlastného úspechu v EÚ. A všetko, čo sme dosiahli, sme dosiahli v poriadku, ale už na to nemyslíme tak ako to tu už odznelo, my jednoducho nevnímame, ako dôležité a dobré je mať Európsku úniu. A je treba otvoriť ľuďom oči a povedať im, čo si myslíte, by sa stalo, keby EÚ e, nebola. Toľko zhruba môj návrh. A teraz vám dám slovo, pani komisárka. Ďakujem. Ďakujem za slova vďaky. A veľmi príjemné slova vďaky, ale takisto aj veľmi dôležité otázky a chcela by som sa vyjadriť tým principiálnym otázkam. Teda, ako vytvoríte európsku verejnú sféru? Ja si myslím, že sú tu tri prvky, ktoré sú potrebné, aby sme vytvorili európsku verejnú sféru. Ako som povedala, proces rozhodovania sa už posunul na európsku úroveň. My príjmame rozhodovania, na európskej úrovni. A musíme a nejakým spôsobom prepojiť tie e, spojivká medzi ľuďmi a tými, čo príjmajú rozhodnutia. To znamená, potrebujeme mať lepšiu a silnejšiu politickú kultúru európsku. Politické strany budú musieť integrovať európske otázky do ich a denných diskusí a dennej politickej práce. Musia mať nejaké programy, európske programy alebo programy pre európske otázky. Musí to byť prirodzenou súčasťou domácej politickej debaty. Je treba mať väčšiu európsku mediálnu kultúru a to znamená, že sa musíme pokúsiť nájsť e, alebo zistiť, ako môžeme sledovať e, diskusiu o novej zmluve alebo čokoľvek inom v Taliansku, Fínsku alebo v Slovinsku. A kde to môžeme urobiť? a ktorá samozrejme médiá e, neposkytujú náležitým spôsobom informácie alebo dostatočné informácie, akým spôsobom je možné vytvoriť takú európskejšiu mediálnu kultúru a sem e, spadá aj skutočnosť, že my tiež e, podnecujeme novinárov, aby sa učili viac o európskych záležitostiach. Oni sa často stiažujú, že je ťažko často stiažujú, že je ťažko sledovať, čo sa tu vôbec deje, ako už potom majú o tom podávať správy. A preto my sme e, e, dali možnosť e, vzdelávania profesionálnych novinárov v Európskom novinárskom a žurnalistickom centre. Ja mám plnú dôveru v profesionalitu novinárov, že sa neuchýlia k propagande alebo podobným praktikám. Ehm, a a otázka je, či vytváraním takých sietí, o ktorých som hovorila na internete alebo iným spôsobom, či môžeme e, pretlačiť do médií viac európskych diskusí. A tretí element a, a, e, sa týka stretávania možnosti stretávania občanov a preto ja som trvala na tom, aby e, naše zastupiteľské orgány, to sú tie európske domy, kde je komisia a parlament spolu, aby sa otvorili pre občanov, aby to neboli len sklady brožúrok a publikácií, ale aby to boli otvorené priestory, kde ľudia môžu zajsť na výstavu, kde môžu, môžu napríklad ísť na koncert, kde sa môžu zúčastňovať na živých diskusiách o Európe na témy, o ktorých príjmame rozhodnutia. My sme do toho vložili enormnú snahu. snahu. Chcem povedať, že sme urobili e, radikálnu zmenu e, v decentralizácii toho, čo robíme, ale samozrejme to nie je dostatočné. E, všetko sa nedá kontrolovať a robiť z Bruselu. Musíme veci robiť lokálne a, a myslím si, že otvorením Európskych domov sme urobili dôležitý krok, ale musíme pokračovať. Je to dokonalé, ako sa pýtal Hans-Peter Martin? Absolútne nie, samozrejme. My máme 27 členských štátov, a, a, ktoré majú svojich predstaviteľov, a inštitúcie, občanov a samozrejme chyby sa robia. A som si istá, že existujú príklady zlých praktík. A myslím si, že to funguje oboma smermi. Niekedy e, sme svedkami toho, že tí, ktorí kritizujú, jednoducho prekračujú e, hranice toho, čo je primerané. E, my sme zďaleka nedokonali a robíme chyby, ale ten prístup musí byť správny a e, musíme rešpektovať právo občana na informácie a právo občana na to, aby bolo jeho hlasu naslúchané a to, to sa nepáči všetkým, to si uvedome. E, sú členské štáty alebo členovia vlád, ktorí si myslia, že toto je vec čisto pre vládu e, členského štátu a e, že inštitúcie by sa do toho vôbec nemali priamo miešať a nemali by vôbec priamo komunikovať s občanmi. Že to je na vláde daného členského štátu. Toto je neprofesionálne a zastaralé. A občania chcú, aby boli s nimi konzultované dôležité návrhy, ktoré sa predkladané, chcú, aby ich hlas zaznel. A dnes majú tú možnosť napríklad cez internet. My sme už a, a, vytvorili a, nové európske domény. A, a taktiež médiá sú e, e, pôsobia e, o mnoho viac cezhranične ako v minulosti. My v týchto snahách musíme pokračovať a vy zohrávate mimoriadne dôležitú úlohu. Vy ako členovia tohto výboru, pretože vy budete tí, ktorí budú v tej prvej línii. Dôležité, aby som vysvetlila, ako to vidím ja. A tieto prvky sú dôležité k to vytvoreniu európskej verejnej sféry. Prvé kroky boli prijaté, ale musíme v tom pokračovať. Myslím si, že Samozrejme je dôležité, aby cez tie naše e, e, zastupiteľské kancelárie e, v členských štátoch sme komunikovali a zapájali do toho aj médiá, čo je veľmi dôležité. Veľmi často, keď idem, ideme do členského štátu, moji kolegovia komisári navštevujú hlavné mesta. Samozrejme, to je prirodzené, ale keď pôjdete na miesto Dublinu do Korku, tak a sa vám dostane o mnoho väčšej pozornosti v lokálnych e, médiách a stretnete sa s inými ľuďmi. Toto je veľmi, veľmi dôležité. A my sa snažíme efektívne spolupracovať s lokálnymi a regionálnymi médiami. Ja mám návrh, ja som si vypočula to, čo ste povedali vy a ďalší e, ohľadom výsledku volieb. Možno, že e, by sme spoločne komisia a tento výber, výbor zorganizo- mohli zorganizovať seminár na ktorom by sme mohli urobiť analýzu volebnej účasti a volebných výsledkov. tak aby sme hovorili o empirických faktoch, o výsledkoch z Eurobarometra a všetky tie štatistické informácie, ku ktorým máme prístup, tak aby sme mohli hĺbšie diskutovať o výsledkoch volieb a urobiť nejakú analýzu. Ja úplne zdieľam vaše názory, že musíme používať elektronické hlasovanie to tie volebné systémy v členských štátoch sú neskutočne zastaralé. V mnohých členských štátoch nemôžete hlasovať poštou. V mnohých členských štátoch napríklad a, sú krajiny ako Švédsko alebo Estonsko, kde používajú elektronické hlasovanie a tam e, tá účasť bola vysoká. Vo Švédsku mali autobusy, e, e, ktoré chodili e, po obciach a teda e, ľudia mohli nastúpiť do toho autobusu a boliť v tom autobuse. Jednoducho je potrebné prijať viditeľné a hlavne jednoduché riešenia. Niektoré členské štáty majú veľmi ťažkopádne staromodné systémy, ktoré musia zmodernizovať systémy volenia. Ale samozrejme, toto musí byť súčasťou národnej politickej debaty. A toto je súčasť e, zodpovednosti politických e, skupín a politických strán a či bude volebná účasť e, vysoká alebo nízka, je primárnou zodpovednosťou politikov a politických strán. A je potrebné, aby politici a politické strany urobili všetko preto, aby uľahčili a zjednodušili hlasovanie, obzvlášť pre mladých ľudí. Mnohí e, povedali, ak by sme mohli hlasovať elektronicky, tak by sme hlasovali. My sme sa snažili cez MTV a iné e, kanály pripomenúť mladým ľuďom, že eurovoľby sú jednoducho objektívne im pripomenúť o tom, a kedy sa voľby budú konať a kto môže voliť. Ale to nestačí. To nemôže byť e, e, vnímané ako hlas za vládu alebo proti vláde daného členského štátu a ak tam nebude európska dimenzia, tak to bude o mnoho ťažšie. Ale tie strany, ktoré mali e, v skutku európsku agendu, a, a kde boli nápomocné médiá, tak e, tam volebná účasť bola dobrá. Možno, že by sme naozaj spoločne mohli e, vykonať dôkladnú analýzu a, ehm, a zistiť, čo stálo za e, touto volebnou účasťou, o ktorej hovoríme. A zabudol som na niečo? Neviem, možno, že e, Fíni môžu presvedčiť Čverov, aby vstúpili do eurozóny, neviem Opäť toto bolo niečo, alebo táto kampaň bola niečo, kde som bola aktívna a všetky politické strany slúbili, že budú rešpektovať dlhodobo výsledok referenda a o vstupe do eurozóny. Táto otázka bola veľmi špecifická a to rešpektuje aj EÚ ak sa pozriete na Írsko, Francúzsko a Holandsko, keď sme sa opýtali občanov a keď sme sa potom pozreli na dôvody, prečo hlasovali áno alebo nie, tak tam sme spozorovali niekoľko spoločných charakteristík. Veľké množstvo z nich hovorí, že nemáme dostatok informácií. My sme to jednoducho nedokázali celé prežuť, e, tieto stohy dokumentov a ťažko čitateľné legislatívne texty. Po druhé, v niektorých prípadoch tam boli aj národné elementy, ktoré mali vplyv e, na postoje ľudí, ale boli tam niektoré určité veľmi konkrétne obavy, ako napríklad v Írsku. A toto je potrebné vziať do úvahy, je potrebné rešpektovať to, že najlepšie to urobíme tým, že povieme, dobre, nevyšlo to, čo môžeme spraviť, aby sme to e, napravili, aby sme e, prišli s niečím, čo vás uspokojí a, a čo máš ubezpečí. Toto je veľmi dôležité a preto a, sme sa tak snažili aj v prípade e, Írska. Mali sme dve referendá v členských štátach, kde povedali áno ústavnému textu. A čo urobíme teda e, s tými, čo hlasovali za? E, a to je otázka schopnosti vzájomne si naslúchať. Ja neviem, či... Môže, že by som to mala vedieť, či máme nejaký plán pre šport. Ja nie som veľmi vzdatná v športe, ale komisia teda na tom pracuje, bolo mi povedané. Samozrejme, budem musieť byť pripravený. A opäť aj vďaka vašej pomoci budeme ešte lepšie pripravení. A myslím si, že toto je vec, ako e, sa približiť k občanom. Mnohí ľudia majú záujem o šport. A šport má veľmi silnú európsku dimenziu kupovania hráčov a tak ďalej a tak ďalej. Takže k tomu sa vrátime. Som si istá. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za všetky vaše otázky, e, poznámky a pripomienky. Všetko sme vzali do náležitej úvahy, zaznamenali a a vrátim sa, vrátime sa k tomu v náležitom čase. Ďakujem, hovorí predsednička. Veľmi pekne. Myslím si, že tu máme e, správnu osobu na správnom mieste. E, ste osoba s otvorenou myslou, ochotná a vzedovať e, veci, ktoré povedali naši kolegovia. My sa môžeme spoliehať na vás, vy sa môžete spoliehať na nás a a uvidíme, ako sa nám to podarí. Ďakujem veľmi pekne. Budeme v kontakte. Vlastne už e, sme vyriešili bod rôzne, tým sme vyčerpali náš program. Chcem sa vám poďakovať. No a ďalšie zasadnutie bude 5. oktobra o 3 to je pondelok a potom v útorok ráno o 9. Ďakujem aj tlmočníckým, tlmočníckým týmom a máte už voľno. To je príjemné. Dovidenia.